Teraz budeme pokračovať po rozprave. V prvom rade chcem jedno, os- jedno oznámenie. Na základe konzultácií s politickými skupinami chcem predniesť tento návrh, ktorý sa týka zmeny zajtrajšieho programu. Rozpráva o ústnej otázke o otvorení rokovaní o, o z zmluve voľnom obchode s Astrejou a Novým Zélandom by sa mala ukončiť rezolúciou a má sa hlasovať na prvom zásadnutí